OK. Ešte raz všetkých. Ešte raz všetkých prosím. Tí z vás, ktorí sa nechcete zúčastniť na vysvetleniach hlasovania, odíďte prosím z miestnosti a vaše konverzácie udržujte vonku. Začíname s vysvetľovaním hlasovania. Správa Gabriel Mato. jazročný plán pre tuniaka modroplutvého. Slovo dostáva Barandika. Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes je veľký deň pre rybárov a pre tuniaka modroplutvého, pretože Európska únia vyjadrila veľkou väčšinou, že pridelenia kvót musia byť naozaj spravodlivé pre tu nejaká modroplutvého a musíme vziať do úvahy tradičné typy remeselné rybárstvo malo, v malom a takisto veľké komerčné rybárstvo. Plán obnovy funguje, je tu však možnosť zvýšiť kvóty v, výrazne a tento vzostup kvót by sa mal zamerať na trvalo udržateľné flotily a flotily malých rybárov. Flotily malých rybárov dostali minimálnu maličkú kvótu, ktorú vylovia za 20, ktorú veľká flotila vyloví za 24 hodín. Preto tu bol veľk, bola veľká podpora môjmu návrhu, pretože sa všetci snažíme o trvalo udržateľný e, rybolov a spravodlivejšie pridelovanie kvót pre nejaká modroplutvého. Ďakujeme, pane. Myslím, myslel som si, že som dal slovo Izaskun Bilbao Barandika, je tu jednoducho poriadok. V tomto poradí hovorte. Dámy majú prednosť, takže podľa, podľa plánu. Teraz dostane slovo pani Barandika. Ďakujem za slovo. Chcela by som podporiť tieto nové predpisy, ktoré e, nám prinášajú novú metodiku, ktorá podľa vedeckých odhadov napomôže tomu, aby opäť súpla populácia tu nejaká modroplutvého. E, toto je skutočne dôležité pre Stredozemné more, je to dôležité z globálneho hľadiska a v tomto zmysle chcem podporiť tri základné body. Po prvé, súhlasím s tým, že uznáme e, špeciálne Remeselnické spôsoby rybolovu. Hovoríme tu o spôsoboch, ktoré majú veľmi malý negatívny dopad na e, morský svet a taktiež to môže viesť k lepšej zamestnanosti. Po druhé, musíme lepšie prerozdeliť e, kvóty pre rybolov medzi jednotlivé flotily, čo týka veľkého aj mal, malého rybolovu. A taktiež tu máme odporúčania pre regionálne organizácie v oblasti rybolovu. Myslím si, že by toto sa nemalo riešiť prostredníctvom delegovaných aktov komisie. Ďakujem. Pani poslankyňa Paloma López Bermejo. Ďakujem za slovo. Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som vysvetlila, prečo som sa zdržala hlasovanie tejto správe. Je to preto, že týmito novými predpismi sme niečo stratili a to je e, obrana tradičných a e, špecifických kvót e, tu nejaká, pre lotu nejaká modroplotvého. Musíme obhajovať tieto kvóty, pretože tento tu nejak súvisí s určitým regiónom a taktiež e, predstavuje aj e, v podstate udržateľný e, rybolov. Napriek tomu, že sa tu niekto zasadzuje sa nespravodlivé delenie kvót. Mali by sme sa viac brániť vládam, ktoré sú na rade v budúcnosti. A my sme vo výbore pre rybolov prezentovali dva pilotné projekty, pomocou ktorých chceme podporovať a chrániť rybolov tohto tuniaka prostredníctvom e, špecifických techník a taktiež etiket. Ďakujem. Ďakujem, pán Mato už hovoril. Takže pani Michala Džufrida signor presidente onorevoli colleghi ho votato a favore di questa relazione perché un piano dell'iccat sia stato un vero successo e che. ďakujem myslím si že to je veľmi úspešná správa. v ubudlo modroplutvého ale rybári naozaj sa snažili splniť normy ktoré im boli uložené limity dodržali a teraz už rybári potrebujú znova loviť. Myslím si, že zvýšenie limitov pre rybolov nepomohol najmä malým rybárom, ktorí lovia v malom. A tu nejak modroplutvy sa, ich populácie sa zotavili a myslím si, že pre hospodárskú situáciu e, rybárov, ktorí rybaria v malom, by bolo výhodné, ak by sa naozaj zvýšili. Rybolovná politika, spoločná rybolovná politika sa vybrala tým správnym smerom a myslím si, že by sme mali podporovať tradičné remeselné drobné rybárstvo, rybárov, ktorí jednoducho majú živobytie, ako živobytie rybárstvo a hospodárske veľké záujmy nemajú čo dočinenia s trvalým udržateľnosťou, ale u malých rybárov to platí. Ďakujeme pani Jofrida. Teraz dostane slovo. Budeme vysvetľovať hlasovanie k správe Jean-Marie Kavada rozhodnutia záležitosti manželov, man, majetku manželov a pani Jufrida má ešte slovo aj k tejto správe. Nech sa páči. Ďakujem. Hlasovala som za túto správu o právomoci rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov eh, majetkových režimov manželov, pretože pred nami stoja nové výzvy, nová rovnováha v spoločnosti Schengen, Erasmus, mobilita. Toto všetko znamená, že vznikajú európske páry, rodiny, ktoré žijú v jednom členskom štáte EÚ, dom majú v inom a dedictvo nadobúdajú v treťom. Spoločnosť bola dostatočne odvážna, aby zrútila bariéry v bežnom živote a teraz aj legislatíva musí sledovať e, život. Je veľmi dobré, že sme tu e, rozputali dialog aj v oblasti majetkových režimov manželov preto sa môžu rozhodnúť, ktorý súd si zvolia v rámci tejto novej legislatívy. Ďakujeme pekne a v Európskom parlamente sa dvakrát môže prihlásiť poslanec iba v takejto situácii, aká práve nastala. Teraz e, sa presúvame k ďalšej správe. Ďalšia správa od pána Kavadu. Je to podobná správa, právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Nech sa páči. Obe tieto nariadenia som si preštudoval. Nestihol som povedať včera v rozprave, že je veľmi dobré, že obidve boli schválené, ale je veľké memento, že rozprava, ktorá trvala 5 rokov medzi parlamentom a radou, nakoniec prešiel plán, ktorý nie je až taký ambiciozný, ktorý upravuje iba niektoré kolízne normy a niektoré procesné predpisy. Problémom zostáva, že e, to neprijali všetky štáty EÚ, iba 18 členských štátov EÚ. Je to veľká výstraha do budúcnosti. Neupravujeme samotné hmotné právo, nezasahujeme do právomoci jednotlivých štátov a mrzí ma, že pri kolíznych normách a pri procesných normách kde ide napríklad o príslušnosť súdu, kde ide o rozhodné právo. Mrzí ma, že sa nedokážeme dohodnúť všetci. Na jednej strane je to dobrý projekt, ale na druhej strane to, že iba 18 krajín tento projekt prijalo, je on oslabený a vzťahuje sa iba na časť Európskej únie vyjadrujem teda určité poľutovanie nad týmto stavom. Ďakujem. Pán poslanec pospíšil. Głosowania mm, rezolucji masakry ve vschodnej części Konga. Presúvame sa k vysvetľovaniu hlasovania k masakru vo východnom Kongu. Slovo dostáva pani Michala Džufrida. Ďakujem pekne, hlasovala som za túto správu, pretože je veľmi správne, že Brusel odsudzuje to, čo sa teraz deje, ozbrojený konflikt vo východnom Kongu, presídlenci, ženy a deti, ktorí sú zmrzačení, zabití, e, násilie vo východnom Kongu a armáda stojí veľmi pasívne e, pred e, gangmi, ktoré páchajú násilie. Rodiny, ktoré prežili, sú ochraňovami OSN a OSN tam má misiu, ale nedokázali zastaviť všetky tie hrozné zverstva, ktoré sa tam páchali. Veľký počet civilov v Kongu e, dokonca by mohol aj zdiskreditovať tých, ktorí tam sú ako pozorovatelia. Žiadny migračný pakt nebude možný, kým sa v Afrike nerozhostí mier. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pani Kienže. Ďakujem pekne. Žiadna ľútosť voči tým, ktorí páchajú tieto trestné činy. Parlament chcel osvetliť masakry špirála násilia, ktorá sa nezastavuje. Treba ju zastaviť veľmi autoritatívnym spôsobom a včasným zásahom, pretože ak tak neučiníme, tak to môže eskalovať a dôjsť k destabilizácii celého regiónu okolo jazier. Toto sa v regióne rieši už po roky. Dnes tento parlament vyjadruje súcit s populáciami, ktoré žijú na území Konga. Ďakujeme. A teraz má slovo ďalší rečník. Ide o strategický rámec pre spoluprácu v oblasti všeobecného e, vzdelávania. Teraz pani Čufrída. Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu, pretože som pevne presvedčená, že <clears throat> väčšina problémov Európy je z veľkej časti daná situáciou. To môžeme prekonať e, odbornou prípravou a vzdelávaním. Všetky tie prípady násilnosti. To všetko môžeme vyriešiť tým, že budeme mať silnú európsku kultúru na univerzitách, v kultúrnych centrách. Nejde len o školy, a učiteľov, ktorí by mali byť zapojení. Vzdelávanie a odborná príprava môžu byť tiež neformálne. Máme tu pas zručnosti, čoraz väčšiu váhu dávame dobrovoľnej činnosti a práve tí, ktorí sa nemôžu zapojiť do štúdy, akákoľvek pozitívna št- e, skúsenosť vedie k rastu a je to príležitosť k vzdelávaniu a k rozvoju. Takto možno nájsť to svoje miesto. EÚ musí e, podporovať vzdelávanie, odbornú prípravu, aby sa mladí mohli rozvíjať ako profesionáli, aby mohli ko- konkurovať. Teraz E, Palome López Bermejo, spravoz... Ďalšia správa o, správa o pokroku k obnoviteľným zdrojom energii. Pani Jofrida. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som si istá tým, že obnoviteľné zdroje energie sú budúcnosťou Európy a nie len pre životné prostredie, predstavujú ale i ekonomický impuls pre rôzne územia. Napríklad Sicília, môj región, by sa mohol stať experimentálnym uzlom pre obnoviteľné energie a dokonca by to mohol byť sebestačný e, úzol, ale je tu obrovská úroveň znečistenia. Hovoríme i o Európe. rozvoj čistých energií, to potrebujeme politickú vôľu. Najmä je však treba pomôcť regiónom, ktoré e, riešia štrukturálne fondy. Je, e, tá podpora obnoviteľnej energie, to je len 1,4%, treba usmerňovať príslušné prostriedky práve smerom k regiónom, ktoré majú bohaté zdroje, sú však slabšie z hľadiska plánovania. Obnoviteľné zdroje energie to je kľúč pre rast, aby sme vytvárali čistejšie mestá a zdravšie životné prostredie a lepšiu Európu. Ďakujeme pani Jufrida. Teraz pani Borzan. Veľmi ma teší, že vidím, že Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré takmer uh, splnia ciele stanovené komisiou. Chcem však e, spomenúť význam toho, aké dôležité je informovať spotrebiteľov aj ich úlohe pri spotrebe energie. Spotrebiteľ musí dokázať e, vyznať sa v svojej spotrebe. E, priemerná domácnosť by mohla usporiť nemnohé prostriedky na vykurovaní v niektorých krajinách musia spotrebitelia čakať celé mesiace. Teší ma, že môžeme zlepš- zjednodušiť energetické siete pre spotrebiteľov. Výbor tiež prijal návrh SA, skupiny SAD na zariadenia, ktoré sa majú testovať v, národ, v prírodných podmienkach a nie podmienkach laboratórnych štúdie k programovaným defektom treba zahrnúť. Treba, máme ešte veľa práce k obnoviteľným energiám. Verím, že posilnenie spotrebiteľov musí byť v centre tejto reformy. Ďakujeme pekne. A, a už e, vopred blahoželám alebo teším sa z toho, že e, Chorvátsko postúpilo v e, majstrovstvách Európy Presadili ste sa i voči Španielsku. Teraz pán Šegor, i vám blahoželám za výkony maďarského e, týmu. Ah. Uh, Mr. Uh, Čobo Šogor. Pán Šogor tu však nie je, ako vidím. Bohužiaľ. A teda pán Sean Kelly dostáva. Last but not least. V neposlednej miere. Uh, vi har som Ďakujem za slovo. Ja som s radosťou podporil túto správu, tak ako väčšina poslancov v tomto parlamente. 444 hlasovalo za a len traja boli, len 103 bolo proti a to, to ukazuje, že poslanci Európskeho parlamentu to myslia vážne s tým, že je treba dosiahnuť cieľe stanovené na COP21. No a teraz tu máme skvelú príležitosť, aby boli dostupné aj obnoviteľné zdroje. A ako povedal predseda komisie na začiatku svojho mandátu, teraz tu musíme byť lídrami. A musíme robiť viac aj v oblasti výskumu, u mňa v mojom volebnom obvode sa robil výskum v oblasti e, energie vln a myslím si, že takéto technológie je skvelé, že ich máme a treba ich používať. Ďakujeme. Pán Kelly. A teraz správa pána Markusa Pípra. Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti a Prvá bude hovoriť pani Michála Ďufrida. Ďakujem, ja som hlasovala za túto správu o energetickej účinnosti, pretože tento rok bol kľúčový preto, aby sme si premysleli takúto účinnosť, aby sme si stanovili aj nové ciele v súvislosti s klimatickými zmenami. COP21 nám priniesol veľmi ambiciozne ciele, avšak Európe sa zatiaľ nedarí splniť ciele, ktoré boli stanovené do roku 2020 v oblasti klimatických zmien. No a ja si myslím, že Európa sa stala obeťou byrokracie a svojich vlastných pravidiel. V časoch hospodárskej krízy environmentálna politika a mnohé ďalšie politiky musia byť účinné, tým pádom musia byť dostatočne flexibilné, preto aby mohli čeliť zmenám hospodárskeho kontextu. Taktiež musia byť zosúladené s globálnymi e, cieľmi. Myslím si, že je treba predovšetkým sa venovať e, zelenému e, hospodárstvu. Ďakujem. A teraz pán Sean Kelly. Ďakujem opäť za slovo. Áno, je to veľmi dôležitá správa a bola aj celkom kontroverzná. A musíme pochváliť pána Pípera, spravodajcu z mojej politickej skupiny, ktorý odvedol skvelú prácu. A dokonca sa mu podarilo dospieť ku kompromisu. A vďaka tomu sme teda museli hlasovať dôležitých bodov v našej politickej skupine. A taktiež sa odporučilo, aby, sa, aby sme hlasovali proti tejto správe. Ja som išiel proti mojej politickej skupine, proti jej podporúčaniam a podporil som túto správu. Myslel som na Írsko. Ja som v Paríži sám bol osobne a videl som, nakoľko je dôležitá táto otázka obnoviteľnej energie, tak preto som túto správu podporil. Ale dúfam, že sa nám podarí prekonať ten kontroverzný aspekt tejto celej veci. Ďakujem. Ste, pán Kelly, ste skutočne vzorom aj pre mňa. Ste vzorom, čo sa týka dodržiavania prídelného ročníckého času. Takže ďakujem. Neviem, či to by... Presne. A posledným, už vieme z Biblie, že tí, čo sú poslední, budú nakoniec prví. Takže ako posledný bude hovoriť za dne zaradených pán Korvin Mike. Ďakujem. My sme hlasovali proti obom týmto správam, pretože skutočne je to iba hromada ignorantov, ktorí hovoria a rozhodujú o veľmi dôležitých veciach. V rámci Európskej únie sa Európa nerozvíja, len zaostávame. Ako sa môžeme rozvíjať, keď v Amerike je plyn 4 krát e, lacnejší než v Európe, v Číne 3 krát lacnejší, takže ako môžeme s niekým ešte niekomu konkurovať? A ja si nemyslím nie len to, že by Európska únia mala byť zničená, ale aj to, že tí, ktorí tu propagujú tento boj proti globálnemu oteplovaniu a klimatickým zmenám, ktorí ničia európsku energetiku, by po tom, čo oslobodíme Európu, by mali byť postavení pred súd a mali by byť odsudení za to, čo urobili tomuto prekvitajúcemu regiónu. Ďakujem. A toto bol posledný bod vysvetlenia hlasovaní, posledný bod nášho programu. Všetkým poslancom ďakujem. Ďakujem zamestnancom, ďakujem tlmočníkom do všetkých jazykov. Dobrú chuť. A zápisnica bude predložená parlamentu.